I will start uh, this meeting anyway. I have so Takže začneme tak, či onak. A máme plný program, mám tu množstvo papierov, vecí, ktoré chcem povedať, takže keď príde náš host, tak sa zaredíme podľa toho. Vítajte na našom stretnutí. Toto dnešné stretnutie má dve časti. Prvá je do 10.30, tu by sme mali byť tu, a na programe máme prezentáciu odporúčaní komisie rozhodnutia radio na povolenie začatia rokovaní o Európskom dohovore o prevencii terorizmu podľa článku 118 zmluvy Európskej únie, tzv. zahraniční bojovníci, ako to nazývame. A potom druhá časť zasadnutia, alebo bude spoločné zasadnutie s výborom DV a začneme 10.30 v SP 3G3 v druhej miestnosti. Takže, čo sa týka tohto bodu, Viete, že Rada Európy momentálne pripravuje dodatkový protokol k dohovoru o predchádzaní terorizmu, aby sme implementovali uznesenie 278 e, bojí proti zahraničných bojovníkov podľa e, prijatého Radou Európou. Tento Eh, protokol eh, eh, bude považovať za trestný čin organizovanie, financovanie, cestovanie a prijímanie teroristov podľa článku 218 zmluvy Európskej únie a na základe vnútornej právnej príslušnosti Európskej únie vďaka existujúcemu rámcovému rozhodnutiu o terorizmu Európska komisia predložila odporúčania pre rozhodnutie rady s cieľom povoliť začatie rokovaní podľa tohto článku 218 parlament e, musí poskytnúť svoj názor rade ohľadom tohto protokolu a jeho dopadu na boj proti terorizmu. Pre, proto, pre parlament je veľmi dôležité, aby sa zapájalo do týchto rokovaní a preto dnes e, je tu zástupca komisie, ktorý predstaví odporúčanie mandátu e, E, rozhodnutia rady, pán Kojdžikov, koordinátor Rady Európy pre boj proti terorizmu, nám predstaví obsah a e, kontext týchto rokovaní. Takže na úvod dám slovo pánovi Olivie Lujkovi za komisiu. Nech sa páči. Thank you, thank you, Madam Chair. Uh, good morning, everyone. Ďakujem pekne, pani predsednička. Prajem všetkým príjemný dobrý deň. Ďakujem, že ste nás prizvali dnes ráno, aby sme vás informovali o aktuálnom stave tejto problematiky. Ako ste spomenuli, celá práca Rady Európy od januára vyplýva OSN uznesenia Bezpečnostnej rady OSN 24. E, februára po zasadnutí Bezpečnostnej rady na úrovni hlav štátová vláda viete, že to bolo 17. septembra. Barack Obama a ostatní sa osobne stretli v New Yorku. Bezpečnostná rada OSN a jej uznesenie dáva povinnosť všetkým členským štátom OSN E, považovať e, za trestné činy určité správania, ktoré súvisia s javom zahraničných bojovníkov. Ako viete, na európskej úrovni sme z, uh, už po, pomerne dlho zvažovali túto tému a otázky, o ktorých sa diskutovalo nie len tu, ale aj na Rade vnútra spravodlivosti viac, sa týkali toho, či by sme mali opätovne otvoriť, rozšíriť a upraviť podľa Lisabonskej zmluvy naše existujúce rámcové rozhodnutie o boji proti terorizmu. Toto rámcové rozhodnutie je z roku 2002 a bolo zrevidované v 2008 roku. Ale Jednoducho situácia sa vyvíja tak, že Rada Európy, ministerský výbor 21. januára tohto roku v kontekste akútnej hrozby zahraničných bojovníkov po útokoch v Paríži a inde sa rozhodla e, v podstate prevziať túto prácu. Z pohľadu procesu sme trošku v takej nezvyčajnej situácii pretože diskusie sa už začali na úrovni odborníkov v Štrásburgu a my sme ešte stále pracovali na mandáte, alebo pracujeme na mandáte napriek tomu, že diskusie sa už začali. Takže v podstate <laughs> bežíme za vlakom alebo snažíme sa trafiť cieľ, ktorý sa pohybuje. My teda sa snažíme aktívne zúčastňovať rokovaní v Štrásburgu a snažíme sa koordinovať do určitej miery úspešne, môžem povedať, koordinovať stanoviska Európskej únie a členských štátov. Paralelne sme predstavili návrh rozhodnutia rady e, pre e, rokovacie usmernenia. Tie sú pomerne krátke a tradičné z tohto pohľadu. Ako ste povedali, pani predsednička, podľa článku 218 zmluvy o fungovaní Európskej únie, začínajúc zhodnotením situácie, že teda ak nie všetky, tak aspoň veľká časť tém, o ktorých sa bude hovoriť a riešiť v návrhu protokolu, spadajú do príslušnosti EÚ. My sme tento návrh mandátu predložili a v podstate, ako ste spomenuli, ide o to, aby sme mohli rokovať v mene Európskej únie o e, vážení viacerých typov správania sa, ktoré by boli považované za trestný čin, ak sa konajú v úmyslom, v úmysle najať alebo byť najatý, e, dostať tzv. Pasívnu, pasívnu, pasívny výcvik, cestovať alebo snažiť sa cestovať pre účely turizmu a e, poskytovať alebo zbierať finančné prostriedky pre tento účel, ako aj akákoľvek forma podpory a uľahčenia činnosti teroristov. Čiže o tom sa bude rokovať návrh mandátu, to znamená, tá právna časť je veľmi kratučka, sú tam tri odseky. Hovorí sa tam o tom, že komisia bude rokovať v mene Európskej únie, členské štáty sa budú zúčastňovať týchto rokovaní a koordinácia sa bude robiť vo výbore ad hoc v tomto e, konkrétnom prípade na rade, na zasadnutí Rady ministrov vnútra a spravodlivosti pod vedením Inge, ako aj koordinácia ad hoc priamo na mieste. A v podstate sme spravili obidvoje. A musím sa poďakovať predsedníctvu a členským štátom za rýchlu odozvu a flexibilitu pri riešení tejto otázky za veľmi krátke obdobie e, kedy zároveň dochádzalo k ad hoc koordinácii v Štrásburgu pred stretnutiami počas kávových prestávok a po. Celkom dobre to fungovalo a myslím si, že e, som, európske stanovisko v týchto rokovaniach je koherentné a pomerne silné. A potom tie v podstate rokovacie usmernenia, tam sa pripomína to, že to celé je o implementácii povinnosti, ktorá vyplýva z kapitoly 7 charty OSN, že v podstate obsahová stránka tu kľúčovou témou je to, aby sa kriminalizovali tieto správania, ktoré som práve vymenoval. Tie správania, ktoré sú v operatívnom odseku 6 uznesenia Bezpečnostnej rady OSN. Čiže je to odsek 6 tohto uznesenia. Ale ak to je, môže byť nutné, tak aj druhé časti tohto uznesenia môžu byť zohľadnené v miere, v akej budú potrebné pre riešenie otázok, o ktorých sa hovorí v bode 6. Čiže máme mandát kriminalizovať a zoperatívniť túto časť uznesenia radio SN, ale ak je to nutné, tak e, môžeme riešiť aj operatívne odseky 4 a 5. Riadiace princípy, teda princípy, ktorými sa riadíme a ktoré navrhujeme, aby sme sa riadili, týchto usmerneniach sa týkajú toho, že všetky zmluvné strany dohovoru, to znamená Európska únia aj členské štáty, by mali kriminalizovať tieto konania v národnej legislatíve, pričom sa plne budú rešpektovať základné ľudské práva a EU aky, že právna istota a jednoznačnosť a predvídateľnosť sú zásadnými porukami a žiaden členský štát, žiadna zmluvná strana by nemala kriminalizovať alebo nemala uviesť ďalšie trestné činy samostatne, ak v rámci vnútorštátneho vnútroštátneho poriadku už existujú ekvivalentné ustanovenia, ktoré ošetrujú tieto otázky. V tom prípade nie je potrebné mať nejakú novú legislatívu. Takže tu máme určitý priestor, čo sa týka ďalších aktivít na úrovni EÚ alebo na úrovni členských štátoch kde sa môžeme rozhodnúť, či je potrebné doplniť nové trestné činy, alebo či v existujúcom právnom arzenáli na národnej e, úrovni už máme, čo potrebujeme. A potom ešte posledná vec. Máme tzv. diskonekčné doložky. To článok 26, to hlavného dohovoru, ktoré bolo prijaté v roku 2005 a nadobudlo účinnosť v 2007 roku. A tam sa hovorí o tom, že medzi Európanmi, Európskou úniou a členskými štátmi platí, európske, platí právo Európskej únie. Čiže to je tak veľmi telegraficky aktuálna situácia ohľadom mandátu. Ďakujem pekne. Thank you very much, Mr. Uh, and before I give the floor to... Ďakujem pekne. A skôr ako dám slovo pánovi Kojdikovi odovzdám slovo zastupkyni lotyšského predsedníctva, ak chce niečo doplniť. Áno, ďakujem pekne. E, pani predsednička, ďakujem pekne za pozvanie aj za udelenie slova. Chcela by som vás aktuálne informovať o tom, ako to vyzerá s mandátom na rade. E, samozrejme predsedníctvo a všetky členské štáty veľmi dobre pochopili, akú situáciu e, sa jedná ako už Olivien o tom hovoril, Rada Európy začala pracovať na protokole pomerne rýchlo a, pokrat, alebo napredovala pomerne rýchlo. Takisto my sme z našej strany čakali, čakali na komisiu, kým nám predloží mandát a čo najrychlejšie, ako sa dalo, len čo sme ho dostali, tak predsedníctvo e, sa toho ujalo ako veľmi dôležitej témy a napredovali sme veľmi rýchlo. Mali sme dve stretnutia radcov pre vnútro spravodlivosť, kde sme dotiahli, dopracovali ten mandát tak, aby bol priateľný pre všetkým. Len uvediem asi, takže vo všeobecnosti sme skôr hovorili o mandáte a nie o rokovacích usmerneniach. Boli to určité veci dôležité pre členské štáty napríklad ohľadom pokračovania už e, priebehu e, diskusie na Európy, ktorí sa zúčastňovali členské štáty a v ich rokovaniach chceli sme naďalej pokračovať v týchto rokovaniach. Takisto členské štáty pochopili, že tá situácia je taká kaja, že nechceme zdržiavať rokovania na úrovni Rady, Euró- Rady Európy. Pristúpili k tomu pomerne e, rýchlo a dúfam, že kolega Popravici predstaví aktuálnu situáciu zo pohľadu Rady Európy, ale tento protokol sme plánovali schváliť už v máji a samozrejme všetky členské štáty pochopili, že ten mandát potrebujeme pomerne rýchlo a teda aj my sme postupovali pomerne rýchlo Všeobecne môžem povedať, že predsedníctvo robí všetko, čo je v jeho silách, aby dotiahlo, dokonca dopracovalo mandát a e, aby sme mali rozhodnutia na najbližšom zasadnutí Rady Európy, ktoré bude po Veľkej noci 7. apríla. Budeme mať mandát na to, aby Komisia Európska únia sa zúčastňovali týchto rokovaní Rady Európy. Takže to je status quo pohľadu predsedníctva a mm, teraz myslím si, že tu je veľmi pozitívny prístup ako predsedníctva, tak aj členských štátov a dúfame, že v rokovaniach sa, na rade sa bude pokračovať tak, ako sme to robili doteraz. Ďakujem pekne. Thank you very much and now I give the floor to Mr. Koedžikov, who is... Ďakujem pekne, pán Koedžikov koordinátor boja proti terorizmu z Rady Európy, ktorý nám porozpráva o kontexte a obsahu týchto rokovaní. Ďakujem, pani predsedajúca. Najprv by som sa chcel spravedlniť za to, že som prišla trošku neskôr. Myslím, že tento výbor, ktorý hovorí o terorizme, nie je pod hrozbou teroristického útoku, pretože vlastne sme videli, že e, ľudia okolo tu sa dívajú, e, aj my sme hľadali, že kde je vchod do tejto budovy, takže vy ste tu naozaj asi v bezpečí, lebo je veľmi ťažko, máte zamaskovaný vchod do parlamentu. Takže ja celkom presne neviem, aký je názov tohto výboru. Každý vie, čo je Libe, ale presný názov výboru presne neviem. Ďakujem ale za to, že ste ma tu prijeli a takisto ďakujem aj predsedníctvu za mimoriadnú podporu, počas, ktorý mala Rada Európy počas rokovaní o dodatkovom protokole ehm, my sa tu ocitáme trošku v mimoriadnej situácii. My vlastne reagujeme na rezolúciu OSN, ktorá bola prijatá v rámci kapitoly 7 tejto charty a v otázke terorizmu je to druhá takáto rezolúcia. Prvá bola prijatá tesne po 9. E, septembri 2001 v New Yorku a toto je druhá, druhá takáto rezolúcia. Prvnež prejdem k samotnému dodatkovému protokolu, chcel by som veľmi stručne vás informovať o tom, že čo robí Rada Európy v boji proti terorizmu. Mnohé organizácie to vnímajú inak. Pre nás v Rade Európy je to hrozba, pre členské štáty. Je tu uznesenie, vyhlásenie, ktoré je ešte z roku 1978, vtedy keď vyhlásenie alebo deklarácie boli iba jednostranné, eh, stranové na jednej strane ako takej. A takisto potom bola, bol Varšavský summit v roku 2005, ktorý tiež prijal uh, vetu, ktorá tiež platí, že terorizmus nie je akceptovateľný za žiadnych okolností a v žiadnej kultúre. Uh, E, takže Rada Európy zaujala taký prístup boja proti terorizmu, že je to hrozba demokracie a nie je to akceptovateľné v žiadnej kultúre. Za roky sme prijali viaceré dohovory, máme aj starší dohovor o potláčaní terorizmu, ktorý má za cieľ v podstate brániť eh, teroristickým útokom, ktoré by vyplývali z politických eh, záležitostí, aby to malo preventívny eh, účinok. A potom ďalej, keď hovoríme o, tej, o, tej, o tom materskom dohovore k protokolu, tak tento dohovor o zabránení terorizmu v tom čase, keď e, bol prijatý, zavádzal novinky do medzinárodného práva, pretože išlo už o kriminalizovanie viacerých takých prípravných fáz pred samotným útokom, už provokovanie verejnosti, prípravy, vzdelávania, školenie, výcvik a podobné veci. E, takže máme viaceré aj dôležité odporúčania, to nazývame soft law, takým mekým právom. Jedna vec je rešpektovanie ľudských práv v boji proti terorizmu. E, ďalšia vec e, tejto otázke sa týka osobitných techník pri vyšetrovaní a sledovaní pri závažnej trestnej činnosti a terorizme a podobne. Samozrejme, Rada Európy je veľmi silným obhajcom ľudských práv. Stará sa o obete terorizmu. Pamätáte sa aj naši kolegovia v parlamente na parlamentnom zhromaždení Rady Európy, e, keď parlamentné zhromaždenie Rady Európy obhajovalo to, že ľudské práve musia byť ale rešpektované aj v boji proti terorizmu. A sa pamätám, že boli tam viacerí e, veľvyslanci, ktorí hovorili, že nie, to sa v mojej krajine nedá, e, to sa nedá. A až keď napokon Bush povedal, že áno, je to tak, je tu problém, a v podstate náš súd bude stále obhajovať ľudské práva, aj keď sú to teroristi, aj keď sú odsúdení teroristi dokonca, aj keď sú to ľudia, s ktorými by som určite si nechcel podať ruku, ani sa s nimi chcel stretnúť. Ale toto je dôležité pre nás, Takže v Európskej únii sú e, takisto máme aj európsky zatýkač a podobné e, záležitosti, tak, čiže takisto aj v otázkach zahraničných bojovníkov je dôležité, že tu máme k dispozícii takéto e, viaceré nástroje a v neposlednom rade samozrejme všetko, čo robí Rada Európy, podporuje medzikultúrny dialog, podporuje e, dialog spoločnosti, všetko v širšom zmysle slova. je jednoducho všetko podpor, podpora opatrení, ktoré by mohli ši- zabrániť šíreniu terorizmu. No už pokiaľ ide o samotný nadátkový protokol, ja som už spomenul, že tu je politická potreba pre toto a chcel by som poďakovať aj za tú vašu mimoriadnú podporu, ktorú sme obdržali. A tiež by som ešte mal povedať, že protokol bol vyrokovaný v plnej transparentnosti. Po tom, čo osobitná pracovná skupina mala tri schôdze, po prvej schôdzi sa rozhodli, že prakticky každý návrh bol hneď zverejnený alebo mal minimálne verejnú verziu. Rozdiel medzi verejnou a neverejnou verziou bol v tom, že tá neverejná pozícia mala určité poznámky pod čiarou, ktorá vyjadrovala, že aké sú názory jednotlivých členských štátov. Mali sme celé požiadavky viacerých medzinárodných eh, NGO, ako napríklad Amnesty International, Open Society, medzinárodné koalície eh, správnikov, aby mali prístup k tomuto protokolu. My máme aj postup, kde môžu žiadať, môžu sa stať pozorovateľmi práce, ale oni sa nevzdali tejto príležitosti, ale komisia sa rozhodla, že urobí krok navyše, takže sme aj pre nich zverejnili tento protokol a oni potom e, pripravili písomné pripomienky, ktoré boli vzané do úvahy. Takže pokiaľ ide samotnú podstatu či obsah. Z právneho hľadiska je to veľmi delikátna a ťažká záležitosť, lebo každý zločin pozostáva z nejakého e, aktu alebo z nejakého činu aj zámeru predtým vykonať e, a je to samotný zámer vykonať e, trestný čin. Ešte nie je trestným činom, ale keď sa pripravujete na terorizmus, tak ten zámer je veľmi dôležitý a jasný a snažili sme sa čo, približiť čo najviac a kriminalizovať aj ten zámer. A, pričom je treba stále rešpektovať ľudské práva. Takže ja by som uvedol príklad. Jedna z tém, ktorou sa riešila napríklad aj vypadla z rokovaní a to pokus dohodnúť sa na kriminalizovaní toho, že niekto bude e, na, najatý na teroristický útok alebo e, bude predmetom náboru a nepodarilo sa to vyriešiť za tri e, chôdze, pretože nebolo riešenie. Možno, že ešte keď budú sedieť 10-20 krát, tak možno nájdú riešenie. Zatiaľ sa to nepodarilo, tak to vypadlo z rokovaní. A kolega povedal, respektíve niektoré z členských štátov idú za hranicu toho, od čoho hovorí protokol. Napríklad článok 2 hovorí, keď e, sa pridržíte do nejakej skupiny, ktorá má za cieľ e, vykonať e, trestný čin. Často sa to hovorí, sa to nazýva ako konšpirácia a podobne. Niektoré členské štáty išli o krok ďalej. Francúzsko napríklad zaviedlo entreprise individuel terrorisme to je taká e, právna konštrukcia, ktorá môže fungovať vo francúzskom právnom systéme, ale nie v iných. E, takže v tomto zmysle možno, že protokol nezachádza až tak ďaleko, aby zašiel až úplne na toho ranu, e, kde niektoré členské štáty už došli, alebo kam niektoré členské štáty už došli, ale jedna z hlavných pridaných hodnot tohto protokolu bola alebo bude že do maximálnej miery by zharmonizovala sa existujúca legislatíva. Pokiaľ ide o požiadavku na extradíciu, na vyhostenie, je tu teda otázka dvojitej e, trestnosti, čiže keď nie je trestný čin uznaný za trestný, ani v tej druhej krajine nemôže dojsť k vyhosteniu. Takže takto je E, toto je, takýmto spôsobom vlastne sa pristupuje k boju proti uh, tým zahraničným bojovníkom. Ďalej uh, protokol zakrýva teda výcvik, cestovanie do zahraničia, financovanie alebo umožňovanie, organizovanie zahraničných ciest pre cieľom terorizmu. Potom je tu článok 7, ktorý je dôležitý, to je umožnenie výmony informácií. Pre mňa je to druhá časť veľkej pridanej hodnoty tohto protokolu, pretože členovia protokolu alebo strany protokolu budú môcť e, vytvoriť určité kontaktné miesta, ktoré budú v dispozícii 24-7 pre poskytovanie informácií. Čiže v praxi to znamená, že nejaká, nejaký štát, ak, e, ak nejaké Turecko bude mať podozrenie a niekoho zastaví na hranici, lebo si myslí, že chce ísť do Sýrie, tak budú mať možnosť zavolať, e, ak napríklad by to bol občan EÚ, budú môcť e, zavolať aby, a získať informáciu do, ro, do hodiny, kde sa teda preverí jeho, neviem, pás a podobne, lebo keď tieto informácie nemajú, tak musia osobu nechať e, pokračovať v ceste. A či tento človek nakoniec skončí v Sýrii ako zahraničný bojovník. Takže takéto rýchlosť e, reakcie bude dôležitá z praktického hľadiska. Potom sú tu viaceré nechcem až tak veľmi zachádzať do určitých právnických detajlov, ale aj toho, akým spôsobom sú veci zadefinované, môžu vás uistiť len v tom, že väčšina diskusie počas rokovaní doteraz sa sústredila na, predovšetkým na to, ako chrániť ľudské práva, základné slobody a pritom sa budú kriminalizovať také činy, ktoré povedú k teroristickému útoku, osobitne z hľadiska boj, zahraničných bojovníkov. A naozaj v protokole článok toho pôvodného dohovoru, kde sú e, doložky o ochrane ľudských práv, to bolo ponechané, to bolo rozhodnutie tvorcov zákona a našich, e, naši priatelia z mimovládnych organizácií chceli, aby tí, čo píšu tento protokol, aby tam bolo oveľa viac o ľudských právach, ale keď začnete rozširovať tento zoznam, tak dostanete sa do problému k toho, že e, ako interpretovať alebo ako vyložiť to, že či to, čo keď nie je uvedené, prečo všetko teda tam nie je uvedené, tak potom pre, či to potom platí. Tak z hľadiska postupu v Rade Európy pr- teda ty, už e, bolo teda dokončené na príprava tohto protokolu po troch schôdzach, čo je dosť tiež nezvyčajné. A potom to sa stretnú e, experti na terorizmus, e, ktorých poznáme podľa skratiek, my ich tiež poznáme, aby sme rozlíšili tých, ktorí sú outsidermi a ktorí sú insidermi. A my to máme výbor riadiaci, ktorý príjma rozhodnutia a pre alebo odpo, sa to volá Codex TER, táto skupina, ktorá sa stretne 7. apríla a potom to pôjde na pracovnú skupinu výboru ministrov pre právne otázky. Um, to sa nazýva JRJ, Affaire juridique potom bude tu príprava stanoviska výboru pre právne otázky nášho, právneho, nášho valného zhromaždenia parlamentného a potom to bude musieť byť prijaté a to by malo byť 29. apríla tento protokol. Takýto máme plán a potom 19. maja, keď budeme mať ministerské zasadnutie pre odovzdanie predsedníctva tu v Bruseli. Dúfame, že aspoň niekoľko krajín bude môcť podpísať tento protokol a budeme mať e, potom slávnosť podpisu e, protokolu. A problém je, že tie tri týždne e, tie tri týždne, ktoré sú pred prijatím a podpismi, možno, že sa nestihnú z rôznych protokolárnych eh, dôvodov. Tiež ministri, ktorí musia podpísať, tiež musia eh, konzultovať aj doma, niekedy s parlamentami, niekedy s justíciou a podobne. Takže toto je asi časový harmonogram a veríme, že je veľmi dôležité naozaj konať rýchlo a prijať tento protokol. Samozrejme, že tento protokol nebude nejakým takým revolučným porovnaní už s tým, čo už niektoré členské štáty v Európe majú, ako som povedal, idú trochu ďalej, ale jeho pridaná hodnota je v tom, že umožní trošku spoluprácu, harmonizuje legislatívu aj, medzi, aj mimo EÚ, čo je osobitne dôležité, pretože, ako vieme, krajiny ako napríklad Sýria, tie tu hrajú veľmi dôležitú úlohu tomto a tiež aj preto, že to vlastne vytvorí tento systém e, výmeny informácií 24, ktorý k dispozícii 24 7. Ďakujem pekne, pán Kohodikov. Teraz máme celkom dlhý zoznam kolegov, ktorí by chceli vystúpiť. Takže prečítam teraz mena tých, ktorí žiadajú slovo. Mrs. Ravoda Lon, Mr. Lopez, Agui- uh, eh, Lopez Aguiar, uh, eh, Mrs. Sargentini, Mrs. Gomez, Mrs. Meyer, uh, eh, Mrs. Fayon. If uh, no... Ak sa nikto iný nehlási, tak týmto uzatváram zoznam rečníkov. No, ešte mám ďalších. Uh, no, it's fine. Nie, Dostala som informáciu, že mám k dispozícii dve minúty. Je pravda, že musíme skončiť o 10.30, lebo my musíme sa pripojiť k tej ďalšej schôdzi o 10.30. Tá sa vtedy začína, takže nech sa páči pani Intfeld. Taká pani predsedajúca, ja sa pokúsim byť stručná musím povedať, že ja sa trošku obávam z všetkého toho, čo som tu počula. A myslím, aj pán Kučíkov vyjadril určité obavy, ktoré mám aj ja. Predovšetkým, pokiaľ ide o procedúru či postup, vy ste už vyjadrili určité obavy aj z hľadiska časového. Ak som si vypočula komisiu, ktorá popísala mandát, ktorý je mimoriadne vágný, mne sa zdá, že prepašte, že podpíšte len vybodkovanú e, vetu a my to potom doplníme obsahom pretože aj, ale aj táto dohoda napokon tiež sa vyvoláva obavy, pretože cieľ je úplne jasný, všetci vieme, o čom hovoríme, každý vie, kde je problém. A zrazu mám problém, že ako keby sme sa tu len ako keby e, šmýkali po nejakej smyklavej ceste pretože tu sa vlastne tu sa chceme sústrediť na jednu konkrétnu skupinu eh, a eh, tu znamená, že budeme tu uplatňovať dvojaký meter. Počula som aj vás, a pána Kučíková, hovoríte o tom, že ide o kriminalizovanie zámeru. No keď si to dôkladne prečítate, sú tu určité kroky, ktoré budú kriminalizované alebo ich činy, ale cestovať niekam cieľom výcviku alebo spáchania nejakého činu, to som vidí dosť ťažké. Tak e, čo teraz za to, že niekto bol, sa narodil v Nemecku a, alebo, a teraz e, chce sa zúčastniť týchto eh, teroristických činov, tak eh, to je ťažko hneď vedieť, že koho dekriminalizovať a koho nie. Mne, je tiež, eh, som, mne sa tiež nepáči ani ten termín foreign fighter, zahraničný výbor, zahraniční bojovníci. To sú predsa občania EU často E, tiež zdieľam to, že sa budú zdieľať informácie, to je určite veľmi dôležitá časť. Takisto viem si predstaviť e, toto financovanie organizovanie, to chápem, že to sú konkrétne činy, ktoré kriminalizovať treba, ale kriminalizovať zámer, lebo predstavme si, že niekto cestuje, neviem kam, napríklad do Pakistanu a jasne chce sa stať teroristom, ale keď tam príde, možno, že si povie, predsa len to nie je taký dobrý nápad, akým sa domov. No a možno, že by bolo možné sa tú osobu vrátiť alebo podobne. Čiže ja si myslím, že tu na, prichádzame o príležitosť a chcela by som sa chcela dozvedieť od komisie, aký je časový rámec, aký je postup a ako chcete moje obavy o týchto zámeroch e, ukludniť. Predsednička Ďakujem pekne, len som ešte chcela povedať, že e, rečníci, aby vedeli, že nemáme dneska tlmočenie ze Stončiny. Takže pani Vierat, ďakujem pekne. 24. septembra 2014 Bezpečnostná rada OSN prijala uznesenie o zahraničných e, teroristoch a zahraničných konfliktoch a Európa odvtedy pracuje na dodatkovom protokole, ktoré by mohol byť, byť použitý ako súčasť medzinárodnej spolupráce proti takýmto trestným činom. Táto práca prebieha v rámci článku 83 zmluvy o fungovaní EÚ a je to spôsob, ako otvoriť ďalšie vyjednávania smerom k medzinárodným opatreniam proti terorizmu. Podľa mňa je to krok správnym smerom. Uznesenie 2178 nedefinuje, čo presne charakterizuje terorizmus. Hovorí sa tu o určitým chovaní, o cestách do zahraničia a behom príprav tohto, tejto, tejto rezolúcie sa uvedli viaceré príklady. Hovorí sa tu o účasti v konfliktoch a podobne, ale zatiaľ nebola vypracovaná dôkladná analýza, ktorá by objasnila právnické následky právne následky, čo sa napríklad stane s týmito teroristami, keď sa vrátia naspäť domov do našich krajín a chcú ďalej žiť v bezpečí, budú trestne stíhaní za svoje konanie. Keď si uvedomíme, že koľko ľudí cestuje z Európy do vojnových zón a potom späť, aby možno, že vykonávali teroristické činy vo svojej krajine, ako napríklad v prípade masakru Charlie Hebdo tak ako bude postupovať v takomto prípade štátny prokurátor a ako bude môcť dokázať, že je, je e, nepochybné, že človek, ktorý vycestoval do tejto krajiny, zúčastnil sa tam vojny a že sa vrátil domov s úmyslom vykonať teroristický čin vo vlastnom e, tej krajine. Čiže je dôležité, aby naši občania e, boli v bezpečí a nemuseli sa báť, že dojde k porušovaniu ľudských práv v ich krajinách, ale je tu otázka tejto, tej rovnováhy. Je to životne dôležitý aspekt, keď nechceme ďalšie teroristické útoky a keď nechceme, aby buchla Európa a celý svet. Uh, pani Dalon, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem Eh, vám, dámy a páni, za prezentáciu. Myslím si, že je dôležité mať spoločný európsky prístup v boja proti terorizmu, ako na úrovni spoločenstva, tak aj na úrovni Rady Európy. Naša reakcia na výzvu európskych teroristických bojovníkov Eh, môže sa zrealizovať iba cez posilnenú súdnu spoluprácu s členskými štátmi a so spoločnými minimálnymi normami. To, čo bolo vo februári schválené v boji proti terorizmu, už tam sme žiadali komisiu, aby skytla jasnú a spoločnú definíciu zahraničných bojovníkov, európskych zahraničných bojovníkov. To ich radšej nazývam európsky bojovnícky s cieľom posilniť právnu istotu tento protokol, doplnkový protokol dohovoru Rady Európy o predchádzanie terorizmu ponúkne dobrý základ v tomto zmysle, umožní realizovať uznesenie e, Bezpečnosti rady OSN v Európe. Toto uznesenie je zásadné, ktorá má lepšie zohľadniť a kriminalizovať. Poprosíme o spomalenie. Takže hovorila som o uznesení Bezpečnostnej rady OSN uznesení, ktoré je zásadné pre lepšie zohľadnenie a kriminalizáciu nových foriem terorizmu, ako napríklad cestovanie do zahraničia s cieľom spáchania teroristického činu ako financovanie organizácie alebo uľahčenia a napomáhanie takýmto cestám. Ako náhle bude toto uznesenie schválené, môžeme si predstaviť zaintegrovať obsah tohto protokolu do legislatívy Európskej únie, čo by umožnilo mať e, jedinečný, jednotný spoločný právny rámec, okrem spolupráce, ktorá je nutná a takisto by uľahčilo život súdnictvu v rámci boje proti európskym teroristom. Prepač, že som na úvod hovorila tak rýchlo. López Aguiar. Ďakujem, nech sa páči pani López, pán López Aguiar. Ďakujem veľmi pekne. Boj proti terorizmu je veľmi fascinujúci, predovšetkým v politickej rovine. A boli sme toho svetkami niekoľkokrát za ostatné mesiace. Avšak nehovoríme tu o terorizme na politickej úrovni, ale rozprávame sa o ňom z hľadiska. Je to veľmi sofistikovaná záležitosť. A stretol som sa už eh, pred eh, nejakým časom a to mám eh, právnické vzdelanie a bol som zákonodarcom, ktorý sa špecializoval na trestné právo. A musím povedať, že toto je jedna z najsofistikovanejších schém, aké som za dlhý čas vedel. Je tu rezolúcia OSN, ktorá sa týka bojovníkov v zahraničí. Potom je tu dohovor, e, ktorý e, prijala Rada Európy, nie Európska únia, ale Rada Európy. Potom je tu mandát pre rokovanie k protokolu, ktorý modifikuje rámcové rozhodnutie na boj proti terorizmu, aby sme mohli obsiahnuť kriminalizáciu toho, že človek buď dostane tréning, alebo vycestuje, alebo preukáže pripravenosť vycestovať ísť sa zaškoliť alebo vykonávať teroristické činy. Je to záležitosť právnej istoty. A pýtam sa vás, pán Ludvík, ako si môžeme byť istí, že tento protokol bude poskytovať dostatočné parametre pre právnu istotu, keď hovoríme o stimulácii a samozrejme reforme trestných zákonníkov jednotlivých krajín, aby sme mali spoločný rámec pre kriminalizáciu takýchto aktivít. A po druhé, a samozrejme Rada ministrov pre domácu bezpečnosť a ministrov vnútra hneď po masakri v Paríži sa členské štáty uznesli na tom, že dajú do pohybu legislatívne iniciatívy v každom jednom parlamente členskej krajiny, aby kriminalizovali takéto činy. Čo by teda v tých právnych dimenziách by mala byť pridaná hodnota tohto protokolu eh, v rámci rámcového dohovoru, aby sme pokryli všetky eh, teroristické činy v kriminálnom prostredí. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. V prvom rade k, k rozhodovaciemu procesu. Trochu ma prekvapuje, keď som si vypočuli pána Kučikova, chápem tomu sprá- chápem to správne, že Rada Európy pripraví protokol e, koncom apríla a potom ho podpíše 23. mája 2015 prostredníctvom zástupcov členských štátov, čiže ministrov. S najväčšou pravdepodobnosťou aj mnoho členských štátov Európskej únie. Avšak náš parlament musí takisto zohrať svoju rolu, pretože musíme súhlasiť so závermi. Ale budeme ho dávať až potom, ako jednotlivé členské štáty už podpíšu zmeny v dohovore. A ja tomu nerozumiem. Takisto nerozumiem tomu, pretože som si myslela, že Európska komisia je tým orgánom, ktorý je zodpovedný za rokovania s Radou Európy. Čo by nám umožnilo pozrieť sa, aký má mandát komisia na tieto rokovania. Avšak ministri spravodlivosti a vnútra odňali túto e, možnosť. Takže nerozumiem celkom tomu rozhodovaciemu procesu a nie som si istá ani svojou úlohou ako poslankyne Európskeho parlamentu, aby sme dali mandát na skontrolovanie a potom vydali dobre zdanie, či ratifikovať alebo nie. Myslím si, že že tu by sme si zasluhovali vysvetlenie tak zo strany Európskej komisie a od lotičského predsedníctva, pretože si nemyslím, že to robíme správnym spôsobom. Pretože toto je téma, ktorá môže byť veľmi ďaleko siahla a môže ovplyvniť to, ako sa s ľuďmi zaobchádza, či toto zaobchádzanie nie je v rozpore s ľudskými právami dovolte mi zopakovať otázku pani Inetfeld. Akým spôsobom môžeme niekomu dokázať, že niekto sa chcel zúčastniť teroristického tréningu alebo sa pripravoval eh, vycestovať? Eh? Napríklad eh, bola zadržaná dvojica v Nemecku, ktorá v kufri nemali síce zbrania, ale mali vojenské oblečenia a možno boli na ceste do Sýrie. A to aj holandský sudca povedal, že títo ľudia neboli obvinení z prípravy teroristického činu. Takže to by ma zaujímalo, ako sa takéto prípady budú riešiť v budúcnosti. Čo sa týka zdieľania informácií, rýchle zdieľanie informácií je nevyhnutné, aby sme mohli zadržať potenciálnych teroristov. Chápem potrebu. Avšak ako zabezpečíme to, že akým spôsobom budeme alebo nebudeme zdieľať informácie so štátmi, ktorí majú režim, ktorý nedodržuje ľudské práva pokiaľ nás požiadajú o údaje, ktoré by nemali mať, alebo ktoré by mohli zneužiť. Ďakujem, pani Gomeš. Mali sme tu e, včera riaditeľa Frontexu, ktorý nám povedal, že členské štáty zatiaľ nič neurobili, nič na zadržiavanie prevádzačov, ktorí, je v súčasnosti, e, ktorí sú v súčasnosti prepojení e, s terorizmom. A samozrejme to má vplyv na právo vo všetkých úrovniach, tak medzinárodné, ako aj miestne a štátne. Teraz navrhujeme kriminalizovať záležitosti, ktoré sú v mnohých členských štátoch už trestným e, činom Pridaná hodnota tohto revidovaného protokolu je, aspoň si myslím, nie tak harmonizácia, trestných činov, ale aj to, aby sa takéto, takýto, takéto osoby, ktoré sú zadržané, rýchlejšie vydali do príslušného štátu v rámci Rady Európy. ale treba povedať, že aj iní členovia Rady Európy, členské štáty, by mohli zneužiť túto, toto pravidlo. Videli sme už zneužitie ich mandátov v rámci Rady Európy na to, aby sa dostali k ľuďom, ktorí obhajujú ľudské práva Neulahčilo by to teda život režimom, ktoré nedodržuje ľudské práva? a Aké bude pridaná hodnota pre nás? Do akej miery to prispieje k tomu, čo je veľmi dôležité? A to je výmena informácií operatívneho charakteru a spravodajského charakteru. Nielen v e ale aj s tretimi krajinami tu nevidím, že by sme odviedli dostatočné množstvo práce a pritom je to kľúčový prvok. Takže prosím, vysvetlite mi, do akej miery toto ovplyvní túto výmenu informácií a či je to naozaj v súlade s našimi záväzkami v oblasti ľudských práv. Pretože to, čo sa v súčasnosti deje, a vy ste spomenuli eh, sami, eh, že si aj plní v tomto prípade mandát parlamentu. Avšak v prípade mojej krajine spravodajské služby nemajú vykonávať eh, zadržania, avšak robia to. A je to nelegálna prax. A nedávny súdny prípad to preukázal. Takže tu máme veľmi protirečivé stanoviská a nechápem, akým spôsobom to naozaj zlepší náš boj proti terorizmu. Ďakujem pani Gomez, pani Majer. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja mám otázku týkajúce sa článku 4, čo znamená článku, ktorý sa zaoberá vycestovaním Vidíme tu, že pokiaľ vycestujete do e, štátu, kde ste sa narodili alebo kde žijete, môžete to aplikovať na niekoho, kto má dvojité občianstvo a vycestuje do tej druhej e, krajiny, ktorého e, občianstva je tiež držiteľom. Ďakujem pani Holmajer. Teraz e, ja už nebudem teraz kritizovať e, poradcov EPP. Chcel by som sa poďakovať e, rade, že sa zaoberá týmito otázkami. E, Trochu kriticky vnímam, ktorú spomenula kolegyňa Sargentini. Nemôžeme tu kritizovať členské štáty na jednej strane za to, že vycestujú a potom sa dopustia trestného činu, a potom sa zamýšľať nad tým, akým spôsobom identifikovať e, rizika a, zabr- a zabrániť e, potenciálnemu riziku, že ten človek niekoho v e, zahraničí zabije. Myslím si, že za týchto okolností by sa mali členské štáty zaviesť určité štandardy na identifikáciu hrozieb, aby sme mali spoločnú normu, ktorá by sa v prípade potreby dodržiavala, aby sme zabránili tým najhorším trestným činom. A po druhé je tu otázka, ktorá sa týka zosieťovania organizovaného zločinu. Naša kolegyňa tu už e, spomenula napríklad obchodovanie s ľuďmi a prevádzačstvo. Mali sme podobné skúsenosti z Turecka a z Líbie, kde idú tieto organizácie s teroristickými organizáciami ruka v ruke. Takže mali by sme aj e, v tomto rámci zohľadniť zosieťovanie e, jednotlivých organizácií organizovaného zločinu a ako sú vzájomne prepojené. Ďakujem, pani Fajon. Ďakujem veľmi pekne. Nebudem opakovať všetky otázky, ktoré už predostreli moji kolegovia, ale chcela by som hovoriť o inej záležitosti a to je otázka o vracajúcich sa občanov. Nemáme jasnú stratégiu s tými, ktorí sa vrátia do vlasti, pretože máme opatrenia ako konfiškácia pasu, alebo odňatie európskeho občianstva. Avšak nemyslím si, že to vyrieši e, problém a teraz prebieha debata, akým spôsobom sa vysporiadame s ľuďmi, ktorí sa vracajú do svojej vlasti, do respektíve do krajiny svojho občianstva. A samozrejme je tu aj otázka, ako prerušiť teroristickú propagandu e, v sociálnych médiách Mohli by ste teda o tom pohovoriť bližšie o tejto časti rokovaní. Ďakujem. Pán fos. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som sa poďakovať rade za jej aktivitu, zvlášť e, k otázke, akým spôsobom sa môžeme preventívne postaviť k tejto problematike, e, pretože text neobsahuje žiadne preventívne e, opatrenia, ktoré by mali ísť proti radikalizácii. A samozrejme to poukazuje aj na aktivity napríklad na internete a napríklad na Facebooku a sociálnych sieťach. A e, z, týchto, z tejto výmeny údajov, ktoré sme spomínali, Avšak e, keď hovoríme o bojovníkoch e, v zahraničí, toto sú ľudia, ktorí sú veľmi mobilní a ktorí nepozorovane vycestujú. A to sa musí týkať aj e, virtuálneho sveta, pretože v tomto svete sa nachádzajú bankové, komunikačné a cestovné údaje. Mali by sme v tomto prípade niečo zakotviť a samozrejme takýmto spôsobom odhalovať zahraničných bojovníkov, ktorí sa pravdepodobne eh, radikalizujú a majú potenciál stať sa bojovníkmi v zahraničí. Teraz sme na konci eh, rečníckého zoznamu a dám slovo späť našim rečníkom a dodržíme to poradie, ako sme začali Takže pán Lojk, nech sa páči, máte slovo. Áno, ďakujem. Budem sa snažiť združiť jednotlivé otázky, o ktorých sme hovorili. Ďakujem za vaše pripomienky a otázky. Čo sa týka zámeru, toto je veľmi dôležitý prvok a boli sme v tomto ohľade veľmi opatrní, ako si iste e, spomínate Európsky tristný zákonník a členské štáty a systémy jednotlivých členských e, štátov nikdy nepostihujú e, zámery, ale iba e, konkrétne kroky a činy. V oblasti terorizmu musíme rozdeľovať legitímnych vykonávateľov jednotlivých činov a nelegitímnych vykonávateľov jednotlivých činiteľov či už je to propaganda, financovanie. Je to objektívny čin s tým zámerom e, e, zabiť ľudí, e, šírenie poplašnej správy alebo ohrozenie verejnej správy vlády. Takže v oblasti terorizmu je veľmi dôležité, aby sme tu mali objektívny prvok, a to je čin alebo správanie, ako aj zámer pretože to, čo naozaj nechceme, aby sme aby sme tí ľudia, ktorí majú povolenie napríklad e, v ťažobnom priemysle manipulovať e, s výbušninami, alebo ľudia, ktorí veľa cestujú, a spomenulo sa to napríklad v dvojité občianstve, aby mohli vycestovať do svojej druhej vlasti alebo vycestovať do krajiny, kde sa narodila ich e, matka. Aby im by sme nemali klásť e, prekážky, takže myslíme si, že z pohľadu trestného práva je nesmierne dôležité, aby definícia terorizmu, a to už máme v našom rámcovom e, dohovore, boli dva prvky, pretože častokrát objektívny čin niekedy nestačí, pretože potom by sme to prehnali tým, že by sme kriminalizovali ľudí, ktorí sú, povedzme, eh, legitimní používateľia niektorých eh, látok alebo techník, alebo majú špeciálne eh, schopnosti, pracujú buď v ťažobnom priemysle alebo pre ozbrojené sily a ktorí sú legitimnými užite, užívateľami určitých nástrojov. Takže toto je táto línia je nesmierne zložitá. Musíme tu nadšetnúť presné Martinelli, Mantinelli A táto otázka bude nevyhnutne e, spojená e, s trestným konaním a bude to predovšetkým o dôkazoch. A samozrejme o vyšetrovacie techniky e, budú vykonávané v súlade s ústavným rámcom a základnými pravidlami. Takže tu sa nebudú diať nejaké zmeny. Po druhé, o o tomto veľmi zložitom probléme. Tu máme tu komplexnú situáciu. Ďakujem veľmi pekne. Je to asi prvýkrát, čo zazneli fanfary, keď hovorí komisia. ale nechcem obviňovať pána eh, Kučikova. Toto je naozaj veľmi komplexná eh, situácia. Musíme sa na ňu pozerať z inštitucionálneho a právneho hľadiska a hovoriť o časových eh, horizontoch. Máme tu Radu Európy, ktorá 21. januára začala prácu na tomto. Keď už sme o tomto hovorili na rade a hovorili sme o tom, či by sme mali revidovať a uberať sa vôbec touto e, cestou. Či sa vôbec máme zaoberať e, touto e, témou v európskom kontexte, témou zahraničných bojovníkov. Ale posunuli sme sa v tejto práci a to tým poslednou vrstvou je samozrejme práca členských štátov, ktorí budú príjmať potrebné kroky na národnej úrovni. Sme v zložitej situácii, kedy sme vystavení časovému tlaku a musíme mať koherentné princípy, ktoré by to celé zastrešovali. Čo sa stane ďalej a akým spôsobom e, to ovplyvní európske právo, to uvidíme. Avšak e, toto je línia, ktorá sa nachádza v našom rádiu, v našom, v e, našej kompetencii. A čo sa týka doložky, budeme spolupracovať na to s jednotlivým členským e, štátom na úrovni národného práva a práva Európskej únie. Takto už podľa článku 26 e, hlavného dohovoru my sme premietli tento text do nášho mandátu aj do protokolu, jednoducho sme ho tam skopirovali tak aby sme mali určitý manevrovací priestor a mohli diskutovať medzi sebou, či to spravíme cez novelou e, rámcového rozhodnutia, alebo či necháme na členské štáty, aby to spravili na národnej úrovni. Táto diskusia prebehne neskôr. Čo sa týka termínov a podpísania a ukončenia rokovaní, mám pochopenie, pretože ste povedali, pán Dám, pretože náš život doslova do písmena. Táto práca s tou predsedníctvom, to je náš špeklo. A, takže ešte raz správneho pohľadu je to naozaj náročná úloha, pretože niektoré z týchto koncepcií pojmov, o ktorých hovoríme, to chceme kriminalizovať určité typy správania, tu už EU má legislatívu. Opäť máme rámcové rozhodnutie z roku 2002-2008 ale toto je už v post-Lisabonskom kontexte poprvýkrát, odkedy máme Lisabonskú zmluvu. Po 5-ročnom prechodnom období by sme vykonávali tieto kompetencie externe v tomto kontexte v, spolu, z um, Radou Európy. Takže my sme presvedčení o tom, že na to, vzhľadom na to, čo som povedal, podľa novej Lisabonskej zmluvy to je výlučná kompetencia Európskej únie Určité členské štáty nezdielajú tento názor a niektoré časti protokolu môžu spadať do zmiešanej kompetencie pre všetkým tie kontaktné miesta 24 hodín denne, 7 dní do týždňa. Čiže to zatiaľ nechávame bokom. Rozhodneme sa, že teraz konajme spolu v Strasburgu. Komisia môže koordinovať rokovania, členské štáty sa zúčastnia tých rokovania. V podstate za posledné tie tri rokovacie kola to dobre fungovalo, tak ako e, spomenul aj pán Kožikov. Ale keď budeme mať také kľudnejšie diskusie a budeme si musieť zobrať čas, ktorý potrebujeme na to a odčleniť si naozaj, čo je výučná kompetencia EU a čo je kompetencia členských štátov. Toto budeme riešiť pri príležitosti prípravy návrhu rozhodnutia rady o podpísaní protokolu. Takže trošku si tak eh, hráme na čas, aby sme E, mali tie diskusie na tieto témy naozaj dobré, kľudné a neunaháňané. A tam budeme hovoriť vrátanie okamžitých vecí aj o dohľade zo strany parlamentu. Čo sa týka e, vzdielania informácií, nechám pána Kodikova, aby vysvetlil kontext. Len jednu vec k tomu poviem. Ide o to, že členovia Rady Európy vytvoria kontaktné miesta 24 hodín denne, 7 hodín do týždňa, aby si mohli vymieňať pojčané informácie o tom, či niekto prekračuje hranice mm, alebo mm, sa správa podozrivo a naznačuje to eventuálne zahraničného bojovníka. Explicitne uvádzame a tak sme aj rokovali, že to neprináša žiadne nové povinnosti ohľadom vzdielania informácií. Ide tu iba o vytvorenie akýchsi kontaktných miest, takže Európska únia neakceptuje, nepríjma žiadne ďalšie povinnosti, čo sa týka výmeny informácií o údajov pre všetkým s inými krajinami. V praxi to vyzerá tak, že v Európe sa viac menej nič neudeje, pretože členské štáty už majú tieto kontaktné miesta, ktoré fungujú nepretržite. A čo sa týka občanov, ktorí sa vracajú domov a tie širšie koncipované otázke. Pardon, ešte niekto spomínal siete. Áno, rieši sa to v článku 6 protokolu, ktorý pojednáva o otázke sieti a práce uľahčovania. Niekoho, kto sa neaktívne zapája do boja alebo ani do výcviku, ale kto napomáha kto robí nábor, zabezpečuje dopravu, prepravu slúži ako sprostredkujúca osoba, čo je riešené v eh, článku 6. A to je širšie otázke o tom, čo spravíme s tými, ktorí sa vracajú a či sa uvažuje o iných alternatívach ako väzenie. Áno, samozrejme nie v tomto protokole, ale máte pravdu. Viete, že komisia v kontexte siete radikalizácie. Pred dvoma týždňami ministri vnútra spravodlivosti na obednej diskusii hovorili o tom, či je dobré všetkých tých, ktorí sa vrátia, poslať rovno do väzenia. Niektorí, ktorí sa vrátia, sú naozaj páchateľmi trestnej činy a prí, činov a prijímajú E, priznávajú, ale mnohí iní sú znechutení, postraumatizovaní a podobne a možno zastane do vezenia je to najhoršie, čo môžeme spraviť. Takže zamýšľame sa so CTC jednotkou s ministrami, ale aj s ostatnými aktérmi, aké alternatívne programy by sme mohli ponúknuť. To sa tu nerieši, to je taká širšia kontextuálna otázka. A čo sa týka týka internetu, to je opäť zložitá téma. Viete, že my nemáme v úmysle a nie sme presvedčení o tom, že regulačný prístup by bol vhodný na európskej úrovni. Ale je pravdou, že identifikácia nezákonného obsahu, odstranie nezákonného obsahu a e, takisto aj e, dávanie na internet nového obsahu odpovede na určitú propagandu. To všetko je potrebné, dá sa to robiť rôznym spôsobom. Máme platformu poskytovateľov služieb na internete, vpustili e, sme sa do štruktúrneho dialogu na tej operatívnej úrovni s nimi e, k tomu, ako využiť komunitu užívateľov, čiže spolu sektorom, menej sektorov, ako využiť ich vlastný systém. A ešte na záver je tu taká myšlienka, by sa vytvorila interná jednotka v Europole, kde by sa mohli nahlasovať tieto veci, kde je možné nahlásiť nezákonný obsah a potom tento obsah môže byť zaslaný poskytovateľom internetových služieb na to, aby ho oni stiahli z internetu. Ďakujem. Mám jedný kratučká technická otázka. Myslíte si, že to znamená to, že rámcové rozhodnutie o terorizme z roku 2008 je, bude potrebné zrevidovať, alebo nie? Je to jedna z alternatív. Je to jedna z alternatív. Buď cez to pôjdeme takto, e, cez smernicu po Lisabone, alebo necháme členské štáty, aby ste ošetrili interne. Ďakujem pekne. E, pani Melnas Ďakujem veľmi pekne. Ťažko niečo doplniť, pretože komisia zodpovedala na veľkú väčšinu vašich otázok a z nášho pohľadu, z pohľadu rady a predsedníctva rady by som chcela snať povedať len toľko, že vo všeobecnosti protokol k dohovoru vítame zo strany členských štátov. Je to vítané ako dobrý základ pre povedzme minimálnu harmonizáciu a musíme si uvedomiť, že Rada Európy je trošku inou inštitúciou ako, Európs, ako, inštitúci, ako fungo, a funguje trošku iná ako Európska únia. Mm, e, máme dva, 26 členských štátov. Otvorenie tohto dohovoru na podpis nie je povinné podpísať tento dohovor. Je to niečo, čo akýkoľvek štát Rady Európy, ak chce, sa môže pripojiť k dohovoru, podpísať, ale nemusí a myslím si, že prínosom tohto protokolu je to, že tam e, sa týka nielen členských štátov EÚ, ale aj štátov, ktoré sú mimo Európskej únie. A my sa snažíme zabezpečiť nielen otázku extradície, ale aj vzájomnej pomoci. A to sa bude zabezpečovať iba medzi, tými, iba medzi tými štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami materského dohovoru a protokolu nebude to prístupné pre kohokoľvek, pre akýkoľvek štát, ak nepodpíšu, ak sa nepripoja, ak nezmenia národnú legislatívu. Čiže je to trošku iné spektrum, ktoré musíme zohľadniť a všetky členské štáty EÚ sa pomerne aktívne zapájali do diskusí na úrovni Rady Európy a ako už Olivier povedal, museli sme zabezpečiť aj to, aby to v podstate bolo právne v poriadku v Rade Európy, aj po Lisabonskej zmluve a v podstate poprvýkrát, tak to môžem povedať, e, sme začali sa pýtať e, vďaka tomu rádcovému rozhodnutiu, či teda to je výlučná alebo zdieľaná právomoc. Myslím si, že všetci pochopili, že tam, že EÚ má právomoc v tejto veci a že sa to týka právomoci EÚ v tomto protokoli, pretože rámcovom dohovore o terorizme to je tá posledná verzia, je z roku 2008 a tam sa neriešili otázky cestovania, pretože cestovanie je nový jav. A v tom čase, ktorý sme mali k dispozícii, sme nemohli vyjasniť si, ktoré časti priamo súvisia s rámcovým rozhodnutím a teda čo spadá viac pod kompetenciu členských štátov. Takže sme sa rozhodli prijať mandát taký skôr všeobecnejší, aby sme nebránili Rade Európe v e, pokračovaní na práci na tomto protokole, pretože toto predsa je dôležitý nástroj a práca Rady Európy bola a je vždy dôležitá a vždy sa ukazuje ako prínosná čo sa týka novej smernice, myslím si, že to má komisia vyhodnotiť a rozhodnúť. Členské štáty na viacerých zasadnutiach Rady ministrov o tom diskutovali. Žiaľ, nemali sme jednoznačnú jednomyselnosť o tom, či budeme potrebovať nový nástroj ako taký. Asi Možno začneme týmto protokolom členské štáty. Ak budú ochotné a budú chcieť, tak budú môcť podpísať tento protokol. Ja nepo, neviem o tom, že by to bolo troje na podpis, tak ako to tu zaznelo, ale všetci si uvedomujeme, akým procesom to celé musí prejsť aj tu. Uvedomujeme si, akú úlohu zohráva parlament v tomto postupe pre podpis, pretože zatiaľ hovoríme iba o mandáte na rokovania a ešte sme nehovorili o mandáte na podpis, čo je trošku iná vec. A myslím si, že to je takisto dosť ťažká téma na diskusiu na rade, na komisii aj v parlamente Čiže to je asi taká status quo aktuálne zo strany predsedníctva, názor predsedníctva. Počkajte chvíľočku, ja viem, že obidve ste požiadali o slovo, ale musíte, musím vám povedať, že sa k tejto téme vrátime. Pán predseda, ale pani predsednička, toto je faktická. Dobre, ďakujem pekne, nech sa páči. Ďakujem. Toto je faktická pripomienka. Nejde o obsah, ide o faktickú pripomienku. My sme žiadali o objasnenie o procese rozhodovania, ale to vnímam takto. Ako náhle to nie je objasnené medzi radou a komisiou, kto má výlučnú právomoc nad čím, tak nie je možné, aby členské štáty niečo podpísali, pretože nemôžete podpísať niečo skôr, ako to bude objasnené a skôr ako my spravíme to, čo máme robiť. A ja by som si rada vypočula od oboch vás, pretože chodíte okolo horúcej kaše a ja mám pocit, že jednoducho mi to bráni v tom, aby som mohla robiť to, čo mám robiť. A ja by som takisto od sekretariátu rada získala oznámenie, v ktorom sa napíše presne, aký je postup, aké sú termíny, aký je presné prerozdelenie právomoci. Ja by som rada získala určité objasnenia, pretože toto je taký najchaotickejší postup, aký poznám, odkedy som poslankyňou a hovoríme o trestnom práve a hovoríme o kriminalizácii objektívneho faktu, ktorým je cestovanie. Ospravedlňujem sa, e, pán za komisiu, nezapamätal som si vaše meno. Toto je zásadná vec Očakávam objasnenie a dúfam, že čo najskôr nám sekretária dá písomné objasnenie presne o tom, aká je situácia, aký je postup. Ďakujem pekne. Poprosím vás, chcete zareagovať na toto? Áno. Pani, e, s plným rešpektom nesúhlasím s vami, nechodím okolo horúcej kaše. Ja si myslím, že som to povedal jednoznačne. Hovoríme, že potrebujeme súrne tento mandát, pretože ak ho nedostaneme, Európska únia a jej záujmy a jej hodnoty nebudú zastúpené v rokovaniach. To je okamžitý taktický cieľ a myslím si, že bol splnený bez mandátu, ale sme prakticky, sme zjednotení, kolegovia v teréne a pán Kočikov to takisto potvrdil, pracujú vynikajúco spolu predsedníctvom, aby dali všetko dohromady a aby, obsta- aby teraz stáli na našej línii, aby obhajovali. Ale je pravdou, že ide o čas Áno, samozrejme, to nie je situácia, ktorú sme my vytvorili jednoducho. Je to tak, že Rada Európy začala iniciatívne konať a my sme sa museli toho zúčastniť. Nemôžeme byť ticho alebo sa tváriť, že neexistujeme v tejto veci. Áno, je to chaotické, je to obmedzujúce, priznávam a ospravedlňujem sa za to, ale je to situácia, ktorú sa snažíme napraviť, situácia, ktorú my, ani komisia, ani predsedníctvo sme nevytvorili. A je pravdou, že mandáte je na papieri napísané, že všetci sa zhodneme na tom, že sú veci, ktoré sa týkajú príslušnosti únie a že sú tu asi veci a hovorím o tých kontaktných, neustálých kontaktných miestach, ktoré pravdepodobne spadajú do národnej kompetencie alebo vzdialenej kompetencie. Ako to rozlíšiť teraz, keď budúci týždeň zasada e, rada, keď čas beží, to nie je ten vhodný čas čiže to bude rozhodnuté, ale je to na papieri v mandáte, že tieto veci dáme zatiaľ bokom a vrátime sa k ním, keď budeme pripravovať návrh rozhodnutia rady pre podpis. Presne to, čo vy žiadate, aby sme mali informovanú diskusiu skôr, ako niekto sa k niečomu pridá alebo to podpíše. Túto diskusiu budeme mať vtedy. Dúfam, že som to objasnil. Ďakujem pekne. Pán Luik, a teraz dostáva slovo pán Koedžikov. Poprosím vás čo najkračšie, ako sa dá. Viem, že čas beží. Ďakujem pekne, pani predsednička, len telegraficky. Nebudem riešiť inštitucionálne otázky Európskej únie. Ja môžem povedať len toľko, že v podstate ne, neberte protokol, neobvinujte protokol za inštitucionálne veci. V podstate my sme tu rukojemníkmi, rukojem, teroristi nás spravujú rukojemníkov. Uh, sú tu všetko právne, správne veci, ktoré ste povedali, a netýkajú sa protokolu. Protokol sa robí a dá sa spraviť práve preto tak rýchlo, že má veľmi úzky záber, že nerieši otázky všeobecného dohľadu, kontroly, nerieši otázky prevencie, nerieši otázky radikalizácie a tak ďalej. Momentálne nemám teraz čas vám hovoriť o tom, čo robí Rada Európy vo všetkých týchto veciach, takže nechajte to bokom a zamerajte sa na protokol čo sa týka kriminalizácie zámeru, nedochádza ku kriminalizácii zámeru bodka ani v tej materskom dohovore, ani v e, dodatkovom protokole bodka. V trestnom práve v Európe vo ve, pre veľkú väčšinu trestných činov sa hovorí o zámere a o čine. Je len veľmi málo činov, ktoré môžu byť kriminalizované E, v zmysle zámeru. Neexistuje v trestnom práve ani v členských štátoch, ani v rade neexistuje kriminalizácia zámeru. Jediným príkladom bolo možno neumyselné zabitie. A, takže prečítajte si dôvodovú správu, ak vás môžem poprosiť. Jedna z vecí, ktorá vyvoláva problém, ale to nevyrieši protokol, my neriešime otázky definície, čo je terorizmus, čo je teroristický akt. E, ako v dohovore, tak aj v dodatkovom protokole sa odbávame na ďalšie nástroje. A veľmi telegraficky ohľadom 24-7, e, to znamená nepretržitých kontaktných miest. Ešte skôr ako prejdem na túto tému, cestovanie pre účel nejaký protokol nerieši otázku ľudí, samozrejme, ktorí sa vracajú, ale ktorí cestujú, vycestúvajú na to, aby sa pridali teroristickej skupine ICL je teroristickou skupinou na zozname Bezpečnostnej rady OSN a teraz tie kontaktné miesta e, nepretržité. To je obmedzený zámer, výmena policajných informácií, e, doplnkový protokol nie je dohodou o extradíciách, nemení sa nič v tomto ohľade. Jednoducho ide o veľmi obmedzené policajné informácie, ktoré potrebujú príslušníci hraničnej stráže, aby mohli konať. A ešte na záver, prečítajte si protokol, čo tam je uvedené, je to veľmi úzko zadefinované, cielené, chce riešiť aktuálny problém, ktorý je potrebné riešiť a nesnaží sa, ani nemôže sa snažiť riešiť žiadne otázky ohľadom terorizmu, ktoré existujú a ktoré žiaľ budú existovať asi aj v budúcnosti. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne, pán Koedžikov. Sekretariat mi oznámil, že tak ste žiadali, zabezpečí oznámenie o postupe a, a vrátime sa k tejto téme, ako náhle budú nejaké novinky a keď samozrejme parlament bude oslovený s tým, aby sa vyjadril k pristúpeniu protokolu a podpísaniu protokolu. Ďakujem pekne, ďakujem za poskytnuté informácie, ďakujem, že ste prišli medzi nás Kolegom ďakujem za spoluprácu a navrhujem, aby sme pokračovali v našom stretnutí, v spoločnom stretnutí s výborom DV v miestnosti 3G3 budova ASP. Ďalšie riadne stretnutie nášho výboru LIBE bude 13. apríla od 15. do 18.30 a 14. apríla od 9 do 18.30. Ďakujem pekne. A tí, ktorí nejdete na spoločné rokovanie, prajem šťastnú cestu domov a veselú veľkú noc.